Dámy a páni. Dámy a páni, vítam vás na dnešnom zasadaní Európskeho parlamentu. Otváram dnešné zasadanie, dnešné dopoludnejšie zasadanie. Prvým bodom je spoločná rozprava o prístupe malých a stredných podnikov k štrukturálnym fondom a definícia malých a stredných podnikov.